miestnosti. Bolo to iba cvičenie. Tak je veľmi dobré, že sa znovu vidíme. Takže teraz máme spoločnú diskusiu nad dvoma správami pána Rábkaja a to je e, imunita pána Uspaskycha predsedovia politických skupín hovoria, že sa bude hlasovať bez neho. Ako prvý bude hovoriť pán Bernard Rabkaj ako správodajca. Takže máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi ešte k tej diskusii predtým povedať jednu vetu k tej, k unite pána magistresa, pretože tam som tiež spravodajcom. Ja chcem upozoriť na to, že e, sme k tomu nemali žiadnu diskusiu predpokladnú len hlasovanie. Ja chcem upozorniť na to, že pán Demagistris mal 5, e, dokopy 5 konaní, e, tie, to jedno je, pre, 5 procesov, teda jedno je relatívne a prepačte, momentík. Áno, máte, máte určite pravdu, ale dôležité je to eh, v kľude objasniť. Eh, žiadna politická skupina nevniesla eh, požiadavku na konanie sa diskusiu na tému imunity pána Demagistris a v súvislosti s tým, teda pôjde tá vec rovno na hlasovanie, tak ako ste hovorili, ale v tom prípade, o ktorej hovoríme teraz, Teraz sa diskutuje na základe e, skupiny liberálov a demokratov, ktorá žiadala o diskusiu a v prípade pána Demagistris e, nikto to nežiadal. Takže v súlade s tým, čo som vám povedal, áno, ide to rovno na hlasovanie. Dobre, takže začíname uh, počítať čas, štartujeme počítadlo. Dobre, pán predseda, ja som to chcela len objasniť, lebo predtým tu e, sa tu kolegovia nám popýtali. Dobre, takže obrana parlamentnej imunity pána Uspaskycha. O to vlastne nejde, on nemá žiadnu parlamentárnu imunitu, pretože parlament 7. septembra 2010, takže pred dobrým rokom, ho pozbavil e, tejto parlamentnej imunity a toto doteraz e, a toto doteraz e, stojí, takže on požiadal o to, aby sa mu tá imunita vrátila. Chcem vás upozorniť na to, čo, o čo tu ide. Bolo mu um, bol litavskými trest, orgánmi trest, eh, činnými v trestnom konaní. Bol teda eh, stíhaný, že eh, porušil uh, daňové právo z, v rokoch 2000 4 až 2006. On nebol vtedy členom tohto parlamentu, on bol členom svojho parlamentu. A oni mu v roku 2008 ho v roku 2008 zbavili imunity a potom ho, bol zvolený v roku 2009, zvolený do Európskeho parlamentu a dostal novú imunitu, takže my sme sa týmto zaoberali. My sme mu my sme ho vypočuli v dvoch vypočutiach musím povedať, lebo sa často hovorí, že on nemal, uh, nemal príležitosť, prí, pre, predstaviť pardon, svoj prípad, mal na to dvakrát príležitosť. Pán predseda, ja neviem, že či je pán Uspaských uh, vinný alebo nie. Ja neviem, ale toto ani nie je mojou úlohou a nie je to ani vašou úlohou o tomto rozhodovať. Je to úloha justičných orgánov v Litve. My musíme rozhodnúť len o tom, či sú splnené dva aspekty, ktoré by e, hovorili o tom, že imunita, ktorú má ako poslanec Európskeho parlamentu, či táto sa udrží alebo nie. A či ho budú súdiť ako normálneho občana alebo občianku svojej krajiny. My sme eh, prišli na to, že tomu tak nie je. My, eh, sú tu dve možnosti. Jedna možnosť je, že on eh, takýmto že on by takýmto konaním nemohol vyjadriť svoju voľnú a slobodnú vôľu a názor ako Európsky parlament. To by bola jedna možnosť a druhá možnosť by bola, že týmto konaním by bol E, trestaní alebo stíhaní za svoju politickú aktivitu. Na týmto sa môžeme zamyslieť, ale po dvoch vypočutiach a e, skutočne po po e, premi, dlhom premýšľaní sme došli, dospeli k záveru, že tento toto vlastne takisto nie je, tá, táto podmienka nie je splnená. To znamená, že nie môžeme urobiť nič iné, ako pána Uspakicha pozbaviť imunity. On sa obrátil na Európsky súdny dvor a um, samozrejme žaloval nás ale e, Európsky súdny dvor sa toho samozrejme ujal, ale uh, nepovolil pozbavenie ne, ne, nepovolil, pardon, um, dočasné riešenie. Um, pán Uspaských prišiel a povedal, že sa objavili nové aspekty a žiadal, aby sa to znova uh, zvážilo a on by potom stiahol uh, svoju, uh, svoj um, návrh z osudu. Ja som mu, od, ja som mu ho od toho odrádzala, pretože on si môže toto uh, požiadať len na súde. My sme zvážili nové poznatky, nové aspekty a my sme dospeli k názoru, že možno, že tieto nové aspekty sú relevantné pre uh, litovské orgány, ale nie pre naše rozhodnutie, či áno alebo nie. My sme ho veľmi poctivo vypočuli vo viacerých zasadnutiach, my sa tomu uh, venovali a my sme toho názoru, že v podstate ani nie je žiadna iná možnosť, pretože my tu nerozhodujeme o vine alebo nevine, ale o to, či <clears throat> má privilegovaný prístup a my musíme stanoviť, že uh, ten jeden bod politic, uh, eh, vyjadranie, uh, eh, slobodné vyjadranie politickej vôle a aj druhý bod je k dispozícii že nezostalo nič iné ako trvať na svojom rozhodnutí, že tá imunita uh, mu je <clears throat> E, zrušená. Takže my sme mu neodňali imunitu, pretože tá imunita odňatá už bola. Ďakujem pekne, pán spravodajca, mene politických strán za EPP. Dostane slovo pán Svietka. Slova. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som členom viac ako 7 rokov v Európskom parlamente členom výboru Júri a my sme e, vlastne prezreli desiatky vecí, e, ktoré a riešili sme tu e, odňatia alebo uchovanie imunity poslancov EÚ. <clears throat> Bernard Rabka je o tom hovoril a ja vám chcem ešte spresniť, že Európsky parlament je tým parlamentom, ktorí sa vlastne odlišujú od iných eh, parlamentov. Má veľmi presne e, vyšpecifikované rámci postu, rámce postupu pre zachovanie či odňatia euro, e, e, poslaneckej imunity. A je tam jasne napísané, že imunitu možno ponechať len vtedy, že čin, za ktorý má byť daná osoba stíhaná vo svojej krajine, je v súvislosti s vykonávaním funkcie <clears throat> funkcie e, poslanca Európskeho parlamentu. Ja som, e, ja sympatizujem s pánom Uspaskichom, ale po dlhej diskusii, ktorú sme mali v skupine EPP, sme prišli k záveru, že naše sympatie to sú jedna vec, ale e, slovo zákona je vec druhá a my musíme jednoducho pokračovať v tej linii, ktorú prezentujeme už mnoho rokov. Takže jeho čin vlastne v žiadnom prípade nesúvisí s výkonom, s výkonom funkcie európskeho poslanca a preto nie je žiadna e, šanca na to, aby Európsky parlament bránil jeho imunitu. Bernard Rabka ju načrtol celú históriu, ktorá okolo tejto veci narastla a ja chcem ešte raz pripomenúť, že Európsky parlament uh, odňala um, imunitu pánovi Uspaskycha uh, rok uh, predtým a teraz môžeme len hovoriť o tom, či to bolo vhodné alebo nie a my hovoríme o tom, že toto rozhodnutie nepotrebuje, uh, nie, nie treba uh, zmeniť. Ďakujem. Ďakujem za liberálo, pán Watson. Uh, pán predseda, pokiaľ ide o úspech pána Uspachyša, je to zvláštny fenomén, pretože mal veľký úspech v svojej krajine. Iné politické strany, ktoré mali strach z jeho úspechu, začali proti nemu súdny proces, čo mne, prizera, mne to pripadá ako persekuácia. Celé to zvrátili do takéhoto súdneho procesu. Naš, keď sa náš výbor pozrel na jeho imunitu, tak sa zdal tento jeho prípad celkom jasný. A my sme chceli zrušiť tento zákaz um, imunity. Ale medzičasom prišli nové dôkazy, nielen Eh, údaje z Wikileaks, o ktorých hovoril pán Rabka, ktoré tam, kde sa ukázal aj pán eh, premiér Brazaukas, kde sa dokázalo, že boli nepravdivo obvinení kolegovia, ale takisto aj memoár prezidenta Adamkasa, kde sa uviádza, že to, čo už dávno všetci vedeli, že pred 5 rokmi bezpečnostné zložky tohto krajina no, vydierali prezidenta, aby jednoducho proti nášmu kolegovi tento prípad takto zvrátil. A preto v tomto výbore poprvýkrát uh, piati členovia nášho výboru podporili uh, e, voli, voli, hlasovali v prospech pána Uspaskyša. Chcem povedať, že je jednoducho o obeťou politicky motivovanej kampane, ktorá je zacielená na to, aby ho vytesnili z politiky v jeho krajine. A ja by som chcel, aby sme mu znovu vrátili imunitu. Ďakujem pekne ďalším rečníkom je pán Valdemar Tomaševský za ECR. Nech sa páči. Pán predseda, vážené dámy a páni, určite tá celá vec je na jednej strane veľmi komplikovaná, na druhej strane je to jasné. Ja sám som presvedčený o tom, že pán Uspaských je obeťou um, politických bojov a to je vysporiadanie sa s ním ako s politikom, ako s predsedom svojej strany a uh, my hovoríme, že tu musíme my hovoríme, že, že ho vlastne udala jeho politická skupina, ale vidíte, že tá sama táto skupina sa ho snaží uh, vytesniť z politiky. No už neviem, na zasadnutí um, kom, na zasadnutí výboru boli aj iné názory a no už áno, Určite politika EPP vplýva na vyjadrovanie tejto skupiny. Aj pán Landsberg sa angažuje v tejto veci, ale v Európskom parlamente nemôže by platiť zásada bolševizmu, keď je narušené právo. Naša politická skupina ECR bude hlasovať za to, aby sa vrátila pánovi Uspaskichovi imunita. Ďalším rečníkom je pán Rabkaj za socialistov a demokratov. Ako spravodajca prirodzene, pretože sa toto témou zaoberám už dlhšie, nerobil som to pre potešenie, iba som sa chcel uistiť, ale to, čo sme sa teraz dozvedeli, tak to nie je, iba, nie je dôkazom toho, že väčšina vo výbore tak pri prvom raze, ako aj pri druhom sa mýlila to nič sme tam nevyriešili. Ja nerozhodujem o tom, akú úlohu v politickom živote zohrával pán Spaskyš v Litve. To nie je ani mojou úlohou, to nie je ani vašou úlohou. Ide tu o otázku, či je proti nemu férový súdny proces alebo nie. A musíme jednoducho e, jasne povedať, že to nie je tak. A to kvôli tomu, že tu nie je. A vaše poznámky ohľadne bolševizmu, to teraz prosím vás nechajte stranou. Uh, musíme nájsť pravdu, musíme si jasne povedať, že nechceme povedať, či je vinný alebo nie, ide tu o to, aby sme potvrdili, či sa mu dostáva jeho práva alebo nie, pokiaľ ide o po- voľ- voľné slobodné vyjadrovanie sa ako politika. Bohužiaľ nie je to tak a to je výsledok našej správy a my sme v takto vý- vo výbore rozhodli a ja môžem iba odporúčať, aby sme tu v plene podporili tento náš návrh. Ďakujem veľmi pekne. Končím všeobecnú diskusiu. diskusiu. Hlasovať budeme na tú tému zajtra o 12. Ďalší bod dnešného programu, prípravu, prípravu uh, uh, pardon, výročná správa ECB za rok 2010. To, čo teraz začíname, je veľmi dôležité pre našu spoločnú rozpravu. Budeme si môcť pozrieť